Ideme k hlasovaniu. Máme tri správy. Správa Gotieriho, e, prvá, ktorá sa týka Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Hlasoval už každý? Sú nejaké problémy? Je to tajné hlasovanie, preto je tam modré svetielko pred vami. Týmto komu zatváram hlasovanie. Bolo to prijaté. Pokračujeme ďalej k druhou správou. Gualtieriho opäť tajné hlasovanie otváram. Ak hlasoval každý, končím hlasovanie. je to prijaté. Tretia správa pána Gualtieriho. Opäť tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Ak hlasoval každý, môžeme uzavrieť hlasovanie. Prijaté. Pokračujeme správou Fontana, strategická spolupráca medzi Bosnou Hercegovinou a Europolom, kto je za e, implementačný rozsud, vykonávací rozpis, predpis, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. A čo si to preveríme, takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté, takže prejdeme k legislatívnu uzneseniu. Otváram hlasovanie menovité. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Ďakujem pekne. Ďalšia správa Negresku. Európsky fond pre globalizáciu. Žiadosť Írska. Menovité hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme správou k zoznamu invazívnych druhov. Pôvodný text, prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal. No, radšej si to overíme, takže otváram hlasovanie v úvodnom salóne T, prvá časť, koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? A to bolo prijaté. Uznesenie ako celok, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Prejdeme k schváleniu geneticky modifikovanej kukurice. Otváram hlasovanie číslo 6. Hlasoval každý, teraz skončím hlasovanie. Bolo to prijaté. Jednička, menovité hlasovanie otváram teraz. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. si návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram teraz. Koniec hlasovania. Bolo to odmietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Koniec hlasovania. Zamietnutý štvorka menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý návrh číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo zamietnuté. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Chcete overiť 5? Overíme návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania.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 Zamietnuté. Ďalej pôvodný text. E, kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 16. Kto je za? Chcete overiť druhú časť? Myslím, že to bolo jasné, druhá časť, ale povolíme druhú hlasovanie. Otváram hlasovanie elektronické. E, zatváram ho. Je to prijaté 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý Osmička, kto je za? Trváte na 19. Na... Dobre, tak overujeme hlasovanie o 19. Koniec hlasovania. Zamietnuté tesne. Osmička, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamietnutá. Deviatka, menovité hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý pôvodný text v dvoch častiach. A7.1. Prvá časť to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatá druhá časť, to je, ča, to je za, to je proti, kto sa zdržal? Prijatý. 11. Menovité hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že toto musíme overiť. Koniec hlasovania. Prijaté 20, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Ty 4 a 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Menovité hlasovanie 12. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Zamietnuté 13 menovité hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Zamietnutý 21, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 22, kto je za? Kto je proti?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 kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Desiatka menovitého. Eh, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Dvojka. Menovité hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Zamietnutý pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal. Zamietnutá v poznicách číslo 1, kto je za, to je proti, to sa zdržal. Zamietnutý pôvodný text D1, posledný odsah, kto je za, to je proti, kto sa zdržal. Prijatý Návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnutý 5. Menovité hlasovanie teraz otváram. Koniec hlasovania. Zamietnutý 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá 6. Menovité hlasovanie otváram teraz. Koniec hlasovania.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 To sa zdržal, prijatá. Hovoríme tu druhú časť, tu požiadavka, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A R, prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržalo. Prijatá, druhá časť, to je za, to je proti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 a uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k správe Belder o vzťahoch medzi EÚ a Čínou. 36, pôvodný text, to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 38, prvá časť, to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. Druhá časť, to je za. To je proti to sa zdržal. Prijatá dôvodný text 42. Myslím, že tu máme aj ústny pozmenujúci návrh pána Bytikofera, nech sa páči. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V strednej časti textu by som chcel navrhnúť doplniť jednu vetu, ktorá znie, nalieha na Čínu, aby pre, prezvážila svoje stanovisko a vyzvala, vyzýva všetky strany vrátane Číny, aby e, rešpektovali prípadné rozhodnutie UNCLOS sú voči tomu nejaké mietky? Nie je tomu tak, tak môžeme hlasovať. Kto je za? Kto je proti?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 kto sa zdržal? Prijatá. 62. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jednička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. A B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté celé uznesenie, návrh celého uznesenia, menovité hlasovanie otváram teraz.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 Tretia časť menovité hlasovanie otváram teraz. Koniec hlasovania. E, návrh bol zamietnutý. Štvrtá časť, tiež menovité hlasovanie otváram teraz. A koniec hlasovania. To bolo zamietnuté. Odsek 40, prvá časť to je za, to je proti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 to sa zdržalo, Prijaté 47 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, to je proti. to sa zdržalo, Prijatá druhá časť to je za, to je proti. to sa zdržalo, Prijatá 51, kto je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatý. 56, kto je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatý. 57, kto je za? To je proti? to sa zdržal? Prijatý 50, v sa 1, prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijaté tretia časť to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý štvrtá časť za, proti,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 prijaté. Teraz návrh uznesenia ako celku, menovité hlasovanie otváram teraz a koniec hlasovania. A bolo to prijaté. Prejdeme k správe Eduarda Martina o rozvoju durateľného európskeho a výroby základných kovov. Prepačte, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, drahí kolegovia. Chcem e, privítať v hemicykli delegáciu odborov z Luxemburgu, Francúzska a Belgicka a Nemecka. E, skôr ako mm, sme hlasovali o našich správach, tak chcem ich tu pri, e, privítať a poďakovať im za a vyjadriť im našu podporu. Ďakujeme. A teraz, milí kolegovia, pokračme v hlasovaní. Pozmeňte návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňte návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 8, menujte hlasovanie, môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. E, ďalej e, podpoložka 3 za, proti, zdržali sa. A toto overím, môžete hlasovať. Pôvodný text. A e, uzatváram hlasovanie. A to bolo schválené. Odsek 11, prvá časť za, proti, Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Tretia časť za. Proti? Zdržali sa? Overíme tretiu časť. Môžete hlasovať o tretej časti. Odseku 11. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 12, prvá časť, menovité hlasovanie, môžete. Zatváram hlasovanie. Schválené druhá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 13, prvá časť za proti, zdržali sa, schválený. Prvá, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme druhú časť odseku 13. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 14, pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme odsek 14, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 16 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 17 v šiestich častiach. Prvá časť. Menujte hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené druhá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Opäť menujte hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. je Štvrtá časť. Môžete hlasovať, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Piatá časť, menovité hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené šiesta časť. Môžete menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 18 za. Proti. Držali sa. Schválené. Odsek 19 v šiestich častiach. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Zotváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Môžete menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť. Menovité hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Piatá časť. Menovité hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Šiesta časť. Menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 23 za. Proti. Zdržali sa. Overím to. Prepačte, nevidela som riadne všetky ruky. Odsek 23 môžete elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Je to jasno väčšinou schválené. Odsek 26, prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Odsek 27, prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Odsek 29, prvá časť za. Proti zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Podmeň sa vrch 4, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ustanovenie D, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie E, prvá časa. za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie H za. Proti. Zdržali sa. Toto overím. Môžete hlasovať ohľadom úvodného stanovenia H. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Úvodné stanovenie I, prvá časť sa proti. Zdržali sa, schválená. Druhá časť je menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Teraz utvár, uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Úvodné stanovenie M, prvá časť menovité hlasovanie, môžete Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie o menovaté, menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné stanovenie P. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. sa vrch 1 za. A pardon, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie môžete. Ešte chvíľu. Počkajte, teraz hlasovali ste všetci? Teraz uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem. We now move colleagues to... Teraz, kolegovia, prechádzame k situácii v Maďarsku a najprv sa bude hľadovať o návrhu zesenia EPP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Aj to zamietnuté. Alebo overíme, pokiaľ si to prajete. Takže môžeme overiť. Môžete hlasovať elektronicky. A teraz uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz prechádzame spoločnému návrhu uzneseniu štyroch politických skupín od odsek 3. Môžete hlasovať menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 5. Menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To sa zamieta. Odsek 7. Menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 10, opäť menovité, môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz tam úvodné ustanovenie H. Prvá časť, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A to je schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To je schválené. Uznesenie ako celok za, proti, zdržali sa. Áno, overíme to. Takže prosím, hlasujeme o uznesení celkovom. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďakujem. Teraz prechádzame k vysvetleniu eh, hlasovania. Takže by som požiadala všetkých, ktorí nechcú vysvetľovať hlasovanie, nech opustia miestnosť. A začneme, pokiaľ ma všetci počúvate, návrhom uznesenia ohľadom povolenia geneticky modifikovanej